E, to, že sa veľmi nebezpečne znova objavujú po politickí radikáli a keby ste si to všímali, videli by ste, aké je to nebezpečné, ako sa dostávajú k moci v Maďarsku, v Rakúsku a tak ďalej. A hlasovanie bude dnes do poludnia o 11. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu programu nášho, náš, rokovania a to je vyhlásenie komisie k masovým um, zverstvám v Nigerii. Pán Rehn bude hovoriť eh, za komisiu. President, eh, honorable members. Eh. pán predseda, ctení poslanci, s veľkým e, smutkom sme sa dozvedeli o tom, že bývalý prezident Omar Musa Iradua včera e, zomrel. E, veľmi významne prispel k politickému demokratickému životu Nigérie a svojou politikou prispel aj k vytvoreniu stability najmä v západnej Afrike v súlade s ústavou dočasný e, prezident Kurlak e, sa stáva prezidentom de facto. E, Českoro by mal zložiť prísahu, pravdepodobne ešte dnes večer, zložiť prísahu do rúk hlavného súdcu, najvyššieho súdcu. Predtým bol, pôsobil ako viceprezident, pochádza zo severu krajiny a to otvára e, priestor pre novú, nové spekulácie ohľadom ďalšieho politického vývoja v Nigérii. Európska únia je e, stabilným partnerom Nigérie a počas e, posledných mesiacov politickej nestability, neistoty poskytovala podporu tejto krajine. Násilné konflikty e, e, v oblasti e, Jos začiatkom tohto roku, počas ktorých stovky ľudí boli surovým spôsobom zabité alebo zranení, nás veľmi zraňuje. Tisícky ľudí stratili svoje domovy a sú v utečenských táboroch Zdeláme e, znepokojenie ctených poslancov v súvislosti s týmito zverstami v JOS a chcel by som e, ubezpečiť, že EU e bude rezolutne na to reagovať reagovala. I hneď ako sme sa dozvedeli o udalostiach z januára a marca, sme sa spojili s predstaviteľmi Červeného kríža a ďalšími organizáciami E, ubezpečili nás, e, že e, miestne nemocnice si poradia s, so zranenými. Európska únia ako prvý partner odsudila tieto nasilnosti. Vysoká predstaviteľka Katy Ashton v januári spolu s Davidom Milibandom a ministrom Kušnerom viedrili ľudosť nad týmito násilnostiami a stratou ľudského života vyzvali všetky strany, aby riešili svoje rozdiely pokojnou cestou a vyzvali nigerijskú vládu, aby e, hnala na zodpovednosť tých, ktorí to spáchali e, e, po udalostiach v januári a marci predložila ministerstvo zahraničia Nigérie Dimarš a vedrila svoj odpor voči najnovším prejavom násilnosti. Európska únia požiadala spolkovú vládu Nigérie, aby zabezpečila kompletné e, prešetrenie príčin najnovších násilností a zabezpečila, aby páchatelia sa postavili pred súd. Počas ostatných desiatich rokov násilné konflikty spôsobili e, e, viac ako 14 tisíc úmrtí v Nigerii a viac ako 3 miliónov ľudí e, boli nutení opustiť svoje domovy. Nedôležité, či úlohu agresora alebo obete zohrala kresťanská alebo moslimská komunita. Historicky to sa menilo, ale v každom prípade ide o mimoriadne chudobných ľudí E, tento konflikt e, sa častokrát prezentuje ako e, náboženský motivovaný, ale častokrát za tým sú iné príčiny ako boj o pôdu, rôzne politické konflikty, náboženské rozdiely ešte viac znásobujú iné príčiny a Snažíme sa e, e, zabezpečiť dlhodobú e, spoluprácu v záujme rozvoja. EDF podporuje spoluprácu s Nigériou. Dva dôležité sektory, kde sa to realizuje, je bezpečnosť, náležité riadenie ľudské práva. Taktiež pod, vytvárame podmienky na pravidelný dialog s Nigériou v smysle dohody z Kotonu a takisto nabadáme Nigériu, aby podporovala e, princípy e, tolerantnosti a nediskriminácie. Pán predseda, nazdávam sa, že je nevyhnutné, aby sme si veľmi, všimne, veľmi pozorne všimovali takéto prejavy násilie medzi jednotlivými komunitami Nigéria. To by malo byť e, aj prioritnou prioritným problémom pre náš dialog na jeseň tohto roku. Ďakujem pekne, pán komisár teraz budeme mať eh, rečníkov za jednotlivé politické skupiny a za EPP dám slovo pánovi Mičilovi na dve minúty. Pán predseda, chcel by som sa pripojiť eh, ku pánovi komisárovi vyjadrením eh, svojej, z ich sympatií um, sústrasti občanom Nigerie pri príležitosti umrtia prezidenta Jar Adue. Um, v Nigerii je širší problém, pre ktorým stojí táto krajina a tento prípad, ku ktorému došlo v Jose, už má vlastne históriu násilia, ale to všetko je veľmi alarmujúce. E, mesto leží práve na hranici medzi sever, sever, moslim, moslimskou časťou a južnou kresťanskou časťou a medzi nimi celé, celú históriu trvá veľké konflikty. Keďže pochádzam z Iriska, tak viem, že veľmi dlho hovorili, sa hovorilo o severo-írskom konflikte ako o konflikte medzi protestantmi a kresťanmi a samozrejme, že to nebolo iba o tom, boli tam oveľa zložitejšie problémy, vrátanie otázky občianských práv a podobne. To znamená, že musíme eh, robiť všetko preto, takže vieme, že teda nie sú to čisto náboženské faktory, ale súvisia s tým aj sociálne, ekonomické a politické faktory. Tie musíme za do úvahy, kým robíme akékoľvek závery. Mm, takisto aj jednotlivé etnické skupiny musia byť posúdené osobitne v rámci rieš, hľadania riešení. Už konflikty sa opakovali v roku 2001-2008 a násilie sa používalo aj v minulosti práve na, akoby na riešenie e, rozdielnosti medzi etnickými skupinami a chýbal tam dialog. Osobitne dôležité je v krajine ako Nigéria, ktorá je 8 najväčším producentom ropy na svete a má 148 miliónov obyvateľov, ktorých žije pod hranicou chudoby. Tak keď to chceme zmeniť, je len zabezpečením demokracie, politickej stability, aby sa dostala Nigéria z chudoby a zabezpečila dobrú sociálnu spravodlivosť, ktorá by, prestala, ktorá by zaviedla aj iné metódy riešenia, než len násilie. E, preto je dôležité pokračovať v dialogu s Nigériou v rámci dohody z Kotonu, aby sa preskúmali príčiny tohto, e, týchto zverstiev a tieto zabezpečenie sa viac neopakovali predseda, ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu dávam slovo pánovi Bermanovi za skupinu socialistov a demokratov. Pán Vážený pán predseda, e, samozrejme sa pripájame k pánovi e, komisárovi a vyjadrujeme súvislosti umretím prezidenta. Nasilné strety medzi muslimami a is, muslimským obyvateľstvom hovorí o tom, že tam sú veľké mm, mm, napätie. I keď na prvý pohľad sa zdá, že ide o náboženský konflikt, musíme sa sústrediť na zásadné príčiny, ako správne pokozol pán kolega Mitchell. Je dôležité, že eh, jednotlivé eh, skupiny nemajú rovnaký prístup k zdrojom, takisto aj boj eh, o hospodárskú pôdu je dôležitým faktorom boja medzi kresťanmi a moslimami E, farmári e, sa cítia hrození zo strany e, kočovníkov a mm, pokiaľ nič sa neurobí na boj proti chudobe a diskriminácii, títo strety budú pokračovať. To znamená, že celé obyvateľstvo musí mať rovnaké príležitosti a rovnaký prístup k podstatným mm, státkom ako vzdelávanie alebo prístup k politickej moci. Dlhodobé trvalé riešenie je možné iba ak zohľadíme všetky tieto faktory E, vyzývame na spravodlivé e, stíhanie páchateľov týchto násilných e, činov, ale sme šokovaní, keď počujeme, že guvernéri chcú potrestať ľudí, ktorí boli súdení na smrť, aby uvolnili miesta vo väzniciach E, bolo by e, lepšie, aby sa sústredili na riešenie základných problémov systémov, e, systému trestného justície, len potom prípade bude možno zabezpečiť spravodlivý súdny proces. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sme deli skupiny liberálov dve minúty. Charles Gorens. Ďakujem, pán predsedajúci. Dozvedeli sme sa o zosnu, zosnutí bývalého prezidenta a ja by som chcel vyjadriť moju sústrasť aj za moju politickú skupinu, pretože nigerijský prezident zosnul predčasne. Stalo sa to e, vtedy, kedy spor medzi moslimami a kresťanmi je obzvlášť vyhrode, vyhrotený 500 obetí v regióne Žos Dlho by sme mohli hovoriť o tomto barbarstve, aby sme zopakovali po neviem koľký krát, že je tam náboženský konflikt. Takisto po neviem koľký krát by sme mohli povedať, že je tu chudoba a politické autority, ktoré sú veľmi skorumpované, sú neschopné. Takisto po neviem krát by sme mohli spomenúť tento spor o úrodnú pôdu a o nedostatočné prírodné zdroje v tomto regióne. Takisto môžeme hovoriť o klimatických zmenách, ktoré ešte znásobujú všetko to, čo som spomenul. Čo môže urobiť Európska únia v týchto okolnostiach? Samozrejme, môže hovoriť o článku 8 dohodu, dohody z Kotonu, aby posilnila dialog s politickými orgánmi e, tejto krajiny. Môžeme takisto odsúdiť tieto zverstva. Urobíme to rezolúciou. Môžeme sa takisto pokúsiť o to, aby bohaté africké krajiny, ktoré vyvážajú ropu, investovali do boja proti chudobe, ale do nekonečna môžeme odsudzovať a znovu odsudzovať toto všetko, ale ja si myslím, že je tu iba malé svetielko nádeje a to, že Nigéria samotná začne obnovovať a napravovať svoju krajinu. Dočasný prezident Goodluck Jonathan má všetky vlastnosti, predpoklady na to, aby odvážne mohol bojovať proti všetkým tým negatívnym veciam, čo, ktoré som spomenul. Čiže samotná krajina musí sa postarať o svoju nápravu a treba zaželať týmto odvážnym ľuďom odvahu a musíme im preukázať podporu, pretože sú to e, vynimoční ľudia, prezident a tí jeho e, ľudia okolo neho. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty dám slovo pani Kiel Nielsen za zelených. Aj e, zelení sa pripájajú k sústrasti, ktorá bola vyslovená zo strany kolegov. Podporujeme uznesenie o masových zverstvách v Nigérii, ale toto je iba jeden prvok e, zlej situácie ľudských práv v tejto krajine. Hovoríte o nigerských väzniciach, ktoré sú preplnené a sú tam systematicky porušované ľudské práva. Amnesty International v roku 2008 poukázala na to, že 65 e, väzňov nebolo nikdy uznaných e, vinnými z nejakého zločinu a sú v týchto väzniciach už aj 10 rokov. Nigeríci nemajú inú možnosť, iba snažiť sa reformovať systém, systém, na ktorý čakáme. Ak sa obmedzím na väznice, tak môžem povedať, že súčasná situácia nám ešte ukázala, akú hodnotu má ľudský život, ľudská osoba v Nigerii. Hospodárska národná rada v Nigerii označí, oznámila plán popraviť stovky odsúdených na smrť a to s tým účelom, aby sa uvoľnili väznice. Čiže oni budú zabíjať, aby vyriešili problém preplnenosti väzníc. Mnohí z týchto odsúdených na smrť sú nevinní a väčšina z nich nemali vôbec právo na spravodlivý proces. Okrem toho v roku 2008 vo februári federálny minister zahraničia Nigérii v OSN povedal, že Nigéria dodržiava e, moratórium trestu smrti. A to je dôvod, prečo navrhujem ešte ústny pozmenujúci návrh, aby sme odsúdili e, tieto plány e, viacerých nigerijských guvernérov. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz za ECR. Má minútu slovo pán Van Dalen. Pán predseda, ja taktiež v mene mojej politickej skupiny by som chcela vyjadriť úprimnú sústrasť nigerijským občanom pri príležitosti umrtia ich prezidenta. Nuž k tým zverstvám, ku ktorým došlo v meste Jos, to je niečo neopísateľné. A v to ani nedošlo k veľkým zmenám odvtedy, pretože naďalej pretrvávajú veľké vlny násilia proti e, kresťanom, ktoré sú obeťami týchto konfliktov. Musíme podporiť dôkladné vyšetrenie týchto prípadov. Po druhé, musíme zabezpečiť, že takéto zverstva nebudú tolerované. Musíme prísť s nejakým riešením, ktoré zabezpečí zabezpečí e, systém spolužitia medzi jednotlivými komunitami, ktoré bojujú vlastne o tú istú polnospodárskú pôdu. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo um, pani Veržia e, zo Zelených. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, a ja sa pripájam k prejavom sústrasti, ktoré boli e, vyjadrené po smrti prezidenta. Naša politická skupina nebude hlasovať za navrhovanú rezolúciu a nepripájame sa k nej. My sa domnievame, že táto rezolúcia, na rozdiel od niektorých e, prvkov, ktoré som si vypočula, nerieši e, zásadný e, problém násilia v tejto e, krajine. Je jednostranná, i keď odsudzujeme násilie a žiadame, aby páchatelia boli súdení. Nigéria je veľká africká krajina, má sekulárnu históriu a má veľký počet obyvateľov. Odkedy sa objavili zdroje ropy, mohla by to byť aj bohatá krajina po Juhafrickej e, republike a Alžírsku má druhé najväčšie HDP na osobu, ale napriek tomu väčšina obyvateľov tejto krajiny žije pod hranicou e, chudoby a je tam rozpočtový deficit. Je to irónia, pretože Nigéria nemá dostatočné kapacity pre rafináciu e, ropy. Tri najväčšie rafinérie v Nigérii sú nefunkčné a preto v minulých rokoch eh, boli nefunkčné a okrem toho tam boli viaceré útoky na túto infraštruktúru. Prečo je Nigéria v eh, takejto situácii? Pretože Nigéria je príkladom toho, ako mnohé medzinárodné spoločnosti s podporou mnohých vlád zneužívajú eh, zdroje v Afrike a najmä ide o jednu spoločnosť, ktorá vykoristuje 40 obyvateľstva. Všetci títo idú proti potrebám obyvateľstva tejto krajiny. Táto krajina má jednu z najkrajších flór a faun v, na svete. Každý mesiac 50 tisíc kontajnerov s toxickým odpadom sú umiestnených na obrovských skládkach v prístavoch v tejto krajine. Nigéria je jedna z najkorumpovanejších krajín sveta. Viac ako 325 miliard eur skončilo v súkromných eh, peňaženkách vo Švajčiarsku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku vo forme úplatkov. Ja si myslím, že je to netolerovateľné a myslím si, že rezolúcia, ktorú prijímame, nerieši tieto veci a Európa naozaj by mala byť medzinárodne solidárna s Afrikou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Beržia. Teraz e, na jednu minútu má slovo pán Provera z skupiny e, Európska pre slobodu a demokraciu. Ďakujem pekne, pán predseda. My vieme, aká, aké zložité je spolužitie náboženských komunít a v Nigerii sú osobitne napäté vzťahy medzi kresťanmi a muslimami. Tak ako sa hovorí aj v uznesení, ktoré, o ktorom budeme hlasovať, situácia je naozaj veľmi zlá. Viac ako 14 tisíc ľudí počas toho masakru e, zomrelo od konca, a od konca režimu v roku 99 sa hovorí, že zomrelo viac ako 500 ľudí za posledné mesiace, avšak Nigéria nie je jedinou krajinou, kde sa dejú takéto konflikty a strety medzi náboženskými komunitami. Európsky parlament prakticky každý rok vydáva správu o slobode vierovýznania vo svete, ktorá štruktúrnym spôsobom túto otázku rieši. A ja by som chcel povedať aj niečo pánovi Rénovi, ktorého si veľmi ctím. Povedal, že Nigéria je veľmi chudobná krajina, ale to vonkoncom nie je pravda. Nigéria je práve že veľmi bohatou krajinou. Žiaľ, je vedená skorumpovanými a neschopnými ľuďmi, ktorí vyplienili všetky zdroje krajiny na úkor miliónov občanov v krajine. Takže problém je, tak, je práve v tom, a ekonomická a sociálna obnova tejto krajiny, podobne ako je to v iných afrických krajinách, je, je len prostredníctvom obnovy vedúcich e, alebo výmeny vlád. Slovo má pán Hans-Peter Martin na jednu minútu za nezaradených. Nigérien. Nigéria pred majstrovstvami sveta vo o, futbale sa stáva výkladnou skriňou Afriky. Nigéria je bohatá a veľká, ale sociálne i sú tam dramatické nerovnosti. Samozrejme, že v, v rámci globalizácie je tu napätie medzi čínskou a európskou cestou a ja z vnútorného presvedčenia som za to, aby sme išli európskou cestou, teda konzekventne postihovať zneužívanie a porušovanie ľudských práv. Tí, ktorí sú vo väzniciach, by mali byť našimi partnermi, nemali by byť našimi partnermi skorupovaní politickí vodcovia a skupinky. Preto toto uznesenie musíme podporiť, ale podporujem aj to, čo povedala pani kolegyňa z e, Zelených, ale samozrejme my musíme podporovať e, pod, e, dodržiavanie ľudských práv a nie to, čo rozumie pod ľudskými právami Čína. Teraz dám slovo mm, no, pánovi Máriovi Maurovi na dve minúty za skupinu EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Násilie konflikty nevyrieši. Len stupne ich tragický dopad. Násilie je samozrejme nebralé, nedobré, neľudské a okrem toho ani nič nevyrieši. Je to najmenej efektívny prostriedok, ktorý by mohol zabezpečiť to, že problémy regiónov sa nejakým spôsobom vyriešia pretože to, čo vyvoláva násilie medzi kresťanmi a muslimami, nie je iba námoženský fundamentalizmus, ale je to práve nedostatok ekonomického rozvoja, ktorý potom vyvoláva napätie medzi rôznymi etnickými skupinami. A to, čo Európska únia, Africká únia a celá medzinárodná komunita musia jasne vysvetliť federálnej vláde Nigérie, ktorá je zodpovednou za túto situáciu. A to, čo je treba vysvetliť, je práve to, že aby mohli spolužiť jednotlivé etnické skupiny, tak e, je to niečo, čo bude v zájme všetkých a pomôže všetkým. Takže Okrem toho, že je potrebné jasným a nezávislým spôsobom celú situáciu príslušne vyšetriť a potrestať e, vinníkov, za udalosti z posledných mesiacov, dokonca možno aj rokov, je potrebné rozvinúť aj iniciatívy pre medzietnický a medzináboženský dialog a potom vytvoriť alebo z, no, vytvoriť novú, novú vrstvu elity. A týmto musíme dať najavo, že vyriešenie konfliktov v krajinách, ktoré sú také bohaté na suroviny, ako napríklad je Nigéria na ropu, to by, musí byť tieto zdroje musia byť lepšie využité a tie zisky musia byť lepšie rozdelené a nová dohoda z EÚ by mohla k tomuto výrazne prispieť. Takže momentálne je najväčším problémom krajiny nedostatočná bezpečnosť a hlavnou hrozbou práve nie je konflikt, ale tie dôvody, ktoré tomu viedli, a práve tam je potrebné rokovať, aby Nigéria mohla naozaj zabezpečiť svoj ekonomický rozvoj. Ďakujem pekne. Hovorí predseda, teraz má slovo pani Ivana Kretu. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja chcem vyjadriť svoju sústrasť nigerijskému ľudu. Bohužiaľ, už existujú aj dnes napätia a vidíme, že sú tu nové nebezpečia zmizlo centrum moci v tejto krajine, ktorá sa zmieta v násilí. Od začiatku roka bolo zabitých už viac ako 300 moslimov a bolo zabitých aj približne rovnako kresťanov. Prítomnosť armády v uliciach by mohla ukončiť pomstichtivosť určitých komunít. Musíme pôsobiť v rámci verejnej politiky tak, aby sme sa vyhli týmto zverstvám. Je tu nutná medzinárodná prítomnosť, ale je tu aj e, problém, tak ako aj v iných afrických konfliktoch, problém beztrestnosti. Keď budú zadržaní kriminálnici, tí, čo to spôsobujú, tak sa okamžite násilie e, odbúra. Ale na to musí sa angažovať e, medzinárodné spoločenstvo. Medzinárodné spoločenstvo sa angažuje na Balkáne, ale to isté by malo robiť v Afrike. Ďakujem. Ďakujem pekne. teraz jedna minúta pán Tenek. Ako chlapec veľmi dobre si spomínam, ako videl som v televízii o otrasnej občianskej vojny v Biafre v Nigerii. Po 40 rokoch zdá sa, bohužiaľ, že málo sa zmenilo. Otrasné zábere v Joši, kde e, stovky e, ľudí boli e, surovým spôsobom zabití. Hovorí o tom, že Nigeria je stále nestabilný štát. Etnické, náboženské, kmeňové napätia sú endemické. Súčasná neistota v súvislosti s úmrtím e, a prezidenta tu e, v jadrovom sústretne gerskému ľudu určite privedie e, k mocenskému boju a ešte zhoršenie stabilitu. Preto ma veľmi znepokojuje dlhodobá udržateľnosť Nigerie ako jednotného štátu. Niektorí ako prezident Kadafi E, e, hovoria o tom, že Nigériu treba rozdeliť na dva štáty. Určite Sudán a niektoré ďalšie krajiny, ktoré sú rozdelené medzi moslimským severom a kresťanským e, juhom, sa rozdelia na budúci rok na dve časti. A to znamená, že koloniálne hranice v Afrike už nie sú nedotknutelné a to hovorí o viacerých ďalších otáznikoch. Ďalujem pekne, teraz minúta a pol, pán Higgins. Vážený pán predseda, otrasný masaker e, e, v Nigerii v januári a v marci e, v štáte Plato znamenalo obrovské obete, najmä medzi ženami a deťmi. I keď kmeňové a náboženské rozdiely sú určitým faktorom, treba hľadať skutočné príčiny E, e, koloniálne e, zásahy a podobné často, zásahy častokrát zneužovali kmeňové rozdiely a pre nedávnom BBC vo svojej analýze vyhlasila, že napriek tomu, že násilné činy medzi kresťan, e, dochádza k tomu medzi kresťanmi a moslimami. E, analytici si myslia, že príčiny sú predovšetkým ekonomické, predovšetkým chudoba e, ľudu a neuveriteľná korupcia mocenských vrstiev. Nigeria má obrovské bohatstvo, vrátanie nerastných surovín a ropy. Bohužiaľ, korupné elity a národné spoločnosti ako Shell a Oil Mm, zneužívajú tieto bohatstva a obrovské mnohí ľudia e, sú v e, otrasnej chudobe. E, podporujem svojich kolegov z demokratického a sociálneho hnutia v Nigerii, ktorí hovoria, že tieto bohatstva sa musia dostať do demokratickej kontroly ľudu a na základe tohto bohatstva je možné vytvoriť prietný život pre všetkých obyvateľov Nigérie a na základe toho potlačiť rozdiel medzi jednotlivými e, komunitami, pretože alternatívou toho je rozpad Nigérie a ďalšie e, e, surovosti voči obyvateľom. Ďakujem pekne, pán Higgins. A teraz minúta a pol, pán Kačmarek. Vážený pán predseda, milí poslanci, ide o veľmi dôležitý štát, a z tohto hľadiska e, musíme sa venovať tomu, čo sa udiala v meste Jos. Napriek tomu problém tento krajiny nie len e, v náboženských alebo politických rozporoch. Je tam obrovská sociálna nerovnováha, taktiež aj určité historické problémy, pretože kresťania v tomto regióne sa považovaní za miestnych obyvateľov, zatiaľ čo moslimovia sa vnímajú ako neskorších pristahovalcov. Napokon máme v tejto krajine aj politické rozdiely, pretože etnické skupiny volia nerovnaké politické strany. To znamená, že nemôžeme povedať, že je iba o náboženský problém. Nigerijská ústava, ústava zaručuje slobodu vierovýznania a možno, že e, e, to sa vám zdá naivné, že tu hovoríme o nigerijskej ústave, ale chcel by som vám pripomenúť, že americká ústava, ktorá je najstaršia na svete a najstaršia európska ústava, teda poľská ústava, e, majú určité referenčné hodnoty, na ktoré sa môžeme všetci odvalovať a preto e, si myslím, že mali by sme povedať nigerijským e, úradom, nech vyriešia svoj problém podľa vlastnej ústavy. Myslím si, že tým sme ukončili zoznam rečníkov na zozname. Máme ešte e, troch kolegov, ktorí vystúpia v rámci rozpravy Catch the Eye. Pani Andrikiny, vážne pán predseda, chcela by som viedriť e, veľkú ľútosť e, v súvislosti s násilnými e, činmi, ktoré vypokli v oblasti Josu a spôsobili umrtie niekoľko sto ľudí. Je to ďalší príklad významu procesu zmierenia, ktorý sa musí uskutočniť, aby umožnil pokojné spolnožovanie medzi muslimami na severe a kresťanmi na juhu Chcel by som poznamenať, že do značnej miery k týmto e, násilnostiam došlo v súvislosti s utlačením tých obyvateľov, ktorí žijú e, v bohatých náropov regiónoch, ale nemajú osoch celkového rozvoja krajiny. A vyzývame e, nigerijské úrady, aby zabezpečili spravodlivejší demokratický rozvoj všetkých sociálnych skupín v krajine a dodržovania a ochranu základných ľudských práv a najmä dnes vyjadrujem sústrasť eh, nigerijskému ľudu v súvislosti s, eh, so skonom jeho eh, prezidentu. Ďakujem pekne. A, ten, a teraz pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel pripojiť k tým, ktorí vyjadrovali sústrasť nigerijskému ľudu po umrtí prezidenta Jar Adui. Chcel by som povedať o dvo- hovoriť o dvoch veciach. Chcel by som naviazať pre všetkým na to, čo hovoril aj Nigeričan, keď sa ho pýtali, že v čom spočíva e, koreň tohto problému v jeho krajine. On hovoril, že tí, ktorí sú vinní za násilné činy a zločiny, musia byť vyšetrení a potom zmiznú a nikto ich jazyk neuvidí. Takže nie je jasne vidieť, že by boli vinníci naozaj predvolení predsu. To je prvá vec. A za druhé, nesmieme zabúdať na náboženskú dimenziu konfliktu mnohí reč, hovorili, že áno, sú tam naboženské problémy, ale že v skutočnosti hlavným problémom je sociálny problém a hospodársky problém. Nový prezident eh, Goodla Jonathan to vzal do úvahy a vyzval náboženských vodcov k, k dialógu. Predseda, ďakujem pekne a teraz má slovo. Ktoré sme ešte nie tak dávno v rôznych prekazách. Pán uh, eh, Grip, Pán predsedajúci, tieto obrazy, ktoré sme videli, nami naozaj hlboko otriasli. Videli sme zabité tela v meste Jos a naozaj je to šokujúce, keď sa pozeráme na tieto obrázky. Ako hovorí Mario Mauro, násilie sa nedá ničím ospravedlniť, je to zlo samo o sebe. Ako Európania a členovia parlamentu toto nemôžeme ignorovať a preto podporujem jednoznačne toto uznesenie. Bez ohľadu na zdroje a dôvody tohto konfliktu, je to vlastne viacero konfliktov, z ktorých pramení toto násilie. E, našou úlohou je reagovať na to, aby sme zabezpečili e, rešpektovanie ľudských práv Nigerícov. Chcem takisto vysloviť svoju sústrasť nigerijskému ľudu. Eh, Pán e, komisár Oli Ren teraz uzavrie rozpravu a reaguje na vaše pripomienky. Ďakujem. Pán predseda, ctení poslanci, Ďakujem pekne za veľmi zodpovednú rozprávu, ktorú sme tu dnes mali. Mnohí z vás zdôraznili komplexnosť eh, spoločenských problémov v Nigérii. Ja sa mi súhlasím a komisia veľmi dobre vie, aké sú tieto problémy komplexne a zložité. Naďalej budeme pokračovať v našom partnerskom vzťahu s Nigériou. Môžem povedať toľko, že môžem len súhlasiť s vami, aké dôležité je bojovať proti korupcii a beztrestnosti alebo nepotrestaní, pretože žiaľ korupcia je hlboko zakorenená a bráni sociálnemu pokroku a demokratickému procesu v tejto krajine, ktorá je inak veľmi bohatá na suroviny. A to vlastne ničí životy ľudí. My musíme aktívne poskytovať e, aktívnu podporu Nigérii a využívať e, široké spektrum nástrojov cez diplomáciu, rozvojovú pomoc a podobne. A komisia musí naďalej sledovať e, ako sa bude vyvíjať situácia z eh, oblasti násilia v Nigérii prostredníctvom našich diplomatických, eh, našej diplomatickej misie, ktorú tam máme. Ďalšia otázka, ktorá je vysoká, vysoko dôležitá, sa je naše medziministerské stretnutie medzi EÚ a Nigériou. Predseda, ďakujem pekne. Pán Ren, teraz by som poprosil, aby ste ospravedlnil to správanie sa kolegov v tejto chvíli v snemovni, takže mali sme tu sedem návrhov na uznesenie, tým je uzatváram rozpravu a hlasovať sa bude o 11. Teraz na chvíľku zasadnutie prerušíme a bude pokračovať za niekoľko minút hlasovaním.